Prichádzame k ďalšiemu bodu programu a to sú otázky pre komisiu. E, začíname otázkami od pána Burke a to je otázka 10 rokov eura, vážený pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsednička e, čo sa týka skúseností rozpočtovej koordinácie, celkové skúsenosti boli eh, naozaj pozitívne. Napriek tomu ale môžeme eh, priniesť niekoľko základných skúseností, základných eh, záverov. Počas prvých desiatich rokov vidíme, že je nevyhnutné mať lepšiu mieru dohľadu nad rozpočtovou politikou a takisto to ukazuje, že potrebujeme sa venovať širším témam, ktoré môžu ovplyvniť makroekonomickú stabilitu jednotlivých členských štátov a takisto sa to týka celkového fungovania ekonomickej a monetárnej únie. Fiškálna politická koordinácia koordinácia musí lepším spôsobom usmerňovať národné rozpočtové konanie v rámci celého rozpočtového cyklu. To znamená, že nielen počas dobrých ekonomických časov, ale aj počas horších, počas kritických časov. Mali by sme zvýšiť mieru, dô, eh, mieru eh, dohľadu eh, nad tvorbou rozpočtových výdavkov. Zároveň by sme mali vytvoriť strednodobé rozpočtové e, monitorovacie mechanizmy, ktoré nám umožnia čeliť e, trhovým požiadavkám a to by malo viesť k celkovej hĺbšej rozpočtovej kontrole a hĺbšiemu rozpočtovému dohľadu. Tento dohľad by ale mal zobrať do úvahy predovšetkým aj vývoj v rámci členského štátu, ktorý môže ovplyvniť rozpočtovú udržateľnosť, napríklad ako rast bežného, deficitu bežného účtu, e, takisto aj napríklad výrazné deficite, deficity v oblasti e, ceny e, jednotky práce alebo takisto aj iné e, napätia alebo, alebo nedostatky v, na makro alebo mikroekonomickej úrovni. Nástroje pre rozpočtový dohľad a pre koordináciu rozpočtových politík sú jasným spôsobom zakotvené v zmluve a takisto sú zakotvené v, stabilite, v pakte stability a rastu nedávne schválenie Európskeho plánu obnovy európskeho hospodárstva v novembri nám priniesol aj nové zázemie, novú pôdu, čo sa týka rozpočtovej koordinácie. Výrazným spôsobom počerkuje úlohu komisie, ktorá je katalizátorom v oblasti krátkodobých núzových politík v oblasti stabilizácie hospodárstva. V závislosti od nášho vlastného ekonomického zhodnotenia komisia veľmi rýchlo vytvorila plnohodnotnú ekonomickú odozvu väzbu na celkovú kritickú situáciu. Rýchla dodávka tohoto dokumentu alebo tohoto, tohoto mechanizmu je odpoveďou na potrebu v národných ekonomikách počas tejto konjunktúry. Tento plán zároveň e, zahrňa všetky úlohy, ktoré sú potom aj pretavené do politického rámca európskej legislatívy. Tvorby európskej legislatívy komisia vytýčila globálny cieľ pre dodatočné fiskálne stimuly, ktoré sa snažia zároveň brať do úvahy objemy, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme e, opätovne naštartovali celú európsku ekonomiku ako celok. Členské štáty samostatne rozhodujú o tom, aké sú jednotlivé pomery a aké sú podoby konkrétnych fiskálnych stimulov. Teraz ale čelíme výzvam v oblasti koordinácie, dohľadu a implementácie národných opatrení. Komisia, rovnako ako aj Rada ECOFIN, budú spoločne monitorovať implementáciu týchto národných opatrení a to v súlade s princípmi, ktoré boli vytýčené v tomto pláne obnovy pozerajúca dopredu. A treba povedať, že e, efektívna implementácia e, systému, dohľady, e, zo systému dohľadu nám pomôže zakotviť naše národné rozpočty a spoločne s, pravidlami pre tvorbu národných rozpočtov a implementáciou jednotlivých reforiem nám umožní dosiahnuť eh, celkové zefektívnenie výdavkov a to nám zabezpečí eh, efektívnu a udržateľnú pozíciu. A zároveň to aj obsahuje eh, jednotlivé aspekty čelenia budúcim narastom a verejných dlhov a bude to viesť k hlbšej a väčšej konsolidácii verejných výdavkov. Pán Berke má dodatočnú otázku. 30 sekúnd, vážený pán komisár. Veľmi si vážim vašu odpoveď. Treba povedať, že naozaj tu máme spoločnú menovú politiku, ale v svetle prebiehajúcich problémov. Vidíte tu aj väčšiu mieru, väčšiu, akúsi väčšiu úlohu alebo nové úlohy pre Euroskupinu a pričom je zároveň nevyhnutné rešpektovať slobodu daňových politik v jednotlivých členských štátov a to najmä z oči voči e, implementácii Lisabonskej zmluvy. E, bude to nejakým spôsobom ovplyvňovať e, napríklad aj oblasť daní. Zároveň samozrejme je nevyhnutné, aby sme pracovali spoločne a aby sme hľadali nové spôsoby a nové metódy, ako generovať celkový stimul pre ekonomiky štátov Európskej únie. Nuž, aká je úloha Euroskupiny? Ako určite viete, Euroskupina v súčasnosti je a naďalej bude aj potom, ako vstúpi do platnosti Lizabonská zmluva neformálnym orgánom. Lizabonská, e, teda Euróskupina nemôže príjmať nejaké formálne uznesenia, nejaké formálne rozhodnutia, hoci sa to týka len členov Euróskupiny, Eurozóny, ktoré, ktorí sami o sebe patria do ECOFINu, ale Eurogroup e, počas posledných 3-4 rokov, e, odkedy sme začali pracovať, odkedy sme teda videli nástup predsedníctva Žana Klode Junckera v januári 2005, videli sme, že došlo k celkovému zlepšeniu Um, obsahu diskusí. A diskutovali sme medzi členmi Euroskupiny eh, nie len teda aj s Európskou centrálnou bankou a nielen s komisiou, ale diskutovali sme o takejto hm, hĺbšej rozpočtovej kontrole a rozpočtovom dohľade. A takisto sme diskutovali o akomsi širšom hospodárskom dohľade. To som spomenul aj počas svojho prvého vystúpenia a Euroskupina častokrát diskutovala aj o iných témach, ktoré sa týkali napríklad externej úlohy eura, externého dopadu eura a eurozóny dane, ako určite veľmi dobre viete, sú veľmi citlivou témou. Celá daňová otázka je veľmi citlivá záležitosť e, nielen podľa súčasne platnej zmluvy, ale aj podľa budúcnosti platnej Lisabonskej zmluvy. Daňové rozhodnutia a všetko, čo sa týka daní, si vyžadujú jedno, jednohlasnosť. Jednohlasnosť na európskej úrovni. Ja naozaj nepredpokladám, že v nadchádzajúcej budúcnosti v tomto smere bude nejaký, budú nejaké zmeny, čo sa týka takejto rozhodovacej štruktúry. Máme tu dve dodatočné otázky pán Lichtfried a potom pán Lindgren. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poznamenať, že je pre mňa uh, veľkou cťou, že môžem uh, teraz položiť tú otázku. Vážený pán komisár, mňa by zaujímalo, euroskupina za týchto 10 rokov sa veľmi osvedčila a teraz v poslednej kríze sa ukazuje, že aj ostatné krajiny majú záujem pridať sa k tejto skupine. Mňa by zaujímalo, s ohľadom na tieto krajiny, sú už nejaké konkrétne plány komisie, e, kto by mohol vstúpiť do tejto eurozóny a či už sú nejakí záujemcovia ďalší, ktorí by chceli prijať euro, pretože sa to e, tak osvedčilo byť členom eurozóny. A teraz e, pán Lundgren. Mám ehm, otázku. Ak euro teda bolo také veľmi úspešné za posledných 10 rokov, tak prečo Taliansko a Grécko, aby sme dali iba dva príklady, teraz majú také čísla, také štatistiky, pokiaľ ide o štátny e, dlh, ktoré sú horšie než v minulosti. Takisto, prečo potom e, Švedsko má 0,4%, teda o, 4, o 0,4% e, nižšie úrokové sadzby ako Nemecko. Konec koncov táto krajina nepatrí do euroskupiny. Odpoveď ďakujem pekne. Pokiaľ ide túto otázku, ako dobre viete, 1. januára 2009 Slovenská republika vstúpila do eurozóny, takže teraz už máme 16 členov, 16 z 27, ktorí sa zúčastňujú Európskej e, menovej únie, ktorí teda majú e, tú istú menu. Otázka, kto je na rade, kto bude ďalší, to nie je otázka pre nás, pre komisiu, aby sme na to e, zodpovedali, ale je to otázka pre kandidátov na vstup do eurozóny, aby si podali e, svoju žiadosť. Vieme veľmi dobre, ktorí sú členovia EÚ, ktorí by chceli vstúpiť čo možno najskôr do eurozóny, ale ktorí bohužiaľ nesplňajú kritéria, tak ako sa e, vyžadujú v zmluve. To sú tie e, pobaltské krajiny, Maďarsko, prípadne niektoré ďalšie. A potom je tu druhá skupina krajín, ktoré naopak majú e, možnosť tzv. opt-outu, čiže to sú e, krajiny, ktoré môžu e, legálne byť vyňaté z tejto povinnosti, ktorá platí pre všetkých ostatných členov EÚ a to je síce povinnosť vstupu jedného dňa do eurozóny. Tieto dve krajiny sú Spojené kráľovstvo, kráľovstvo a Dánsko. Ale neviem vám povedať, kto bude po Slovensku prvá krajina, ktorá vstúpi E, do eurozóny. Možno, že to bude jedna z tých dvoch krajín, ktoré momentálne majú opt-out. Možno sa sta- môže sa stať, že v najbližších mesiacoch napríklad Dánsko sa rozhodne, že už nechce takýto opt-out a že chce naopak si podať prihlášku do eurozóny. Dánsko všetky e, potrebné kritéria splňa. Je to ale už e, otázka pre dánske orgány, pre dánsky parlament, prípadne pre občanov Dánska, pokiaľ by e, tam bolo referendum na túto tému, aby rozhodli, či chcú alebo nechcú. Ale dnes e, si e, tu pripomíname 10. výročie eura. Určite v období najbližších 10 rokov všetky alebo takmer všetky členské štáty EÚ vstúpia do eurozóny, pretože v súčasnosti v časoch náročných, v časoch krízy, sú výhody e, členstva v eurozóne ešte väčšie ako inokedy. Ešte sa zvýšili porovnaní s minulosťou. A tie krajiny, ktoré doteraz nevstúpili do eurozóny, si uvedomujú, že výhody takéhoto kroku sú oveľa väčšie a oveľa dôležitejšie ako e, zodpovednosti, ktoré na seba musia prevziať ako členovia eurozóny, respektíve E, prípadné problémy s členstvom spojené. Pokiaľ ide o vaše e, pripomienky, ak by som bol na vašom mieste, tak by som e, neargumentoval v neprospech eurozóny formou úrokových sadzieb. Spýtajte sa v Dánsku, čo sa stalo tam s úrokovými sadzbami teraz v poslednom období, ako je tá kríza. Dánsku nemajú euro, ale majú menu, ktorá je prepojená, napojená na euro a majú tam centrálnu banku, ktorá sleduje e, rozhodnutia Európskej centrálnej banky. Znamená to teda, že trhy v skutočnosti e, dávajú na tých, e, tie krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, vyššie rizikové prémie. Ďalšia otázka je zo strany pána Kasaku a týka sa e, zníženia cien mlekárskych výrobkov na trhu v EÚ. Nech sa páči pani komisárka Fischer Ball. E, Vážení pani poslanci, začala by som tým, že sa pokúsim popísať, ako situácia vyzerala pred niekoľkými rokmi dozadu Myslím si, že všetci si určite budeme dobre pamätať, že mliekarenský sektor mal veľmi stabilnú situáciu s veľmi malými cenovými výkyvmi. Ale počas posledných rokov sa situácia výrazným spôsobom zmenila, dramatickým spôsobom. V prvom rade Videli sme situáciu v roku 2007, dobre si to pamätám, august, september. Videli sme, ako došlo k výraznému nárastu cien mliekarenských výrobkov. No a potom sme e, zažili počas posledného roka opäť e, možno ešte výraznejší pokles v cenách. A teda situácia dnes je taká, že ceny sú naozaj veľmi blízko k intervenčným cenám a v niektorých častiach Európy sú dokonca aj pod hodnotou národných intervenčných cien. Som si istá, že môžem uistiť poslancov Európskeho parlamentu, že som naozaj mimoriadne e, dotknutá, mimoriadne sa, mám mimoriadne veľké obavy ohľadom súčasnej situácie na európskom lekárenskom trhu. E, máme tu podporné mechanizmy, podporné opatrenia, ktoré sú zavedené, ktoré môžu byť aktivované tak, aby sme podporili mliekarenský sektor a zároveň sme už prijali konkrétne kroky napriek, alebo teda e, protiklade k tej bežnej situácii, kde napríklad e, miera, e, teda kde, kde aktivujeme 1. marca nákup intervenčných zásob, rozhodli sme sa aktivovať túto schému už od 1. januára. A to znamená, že tá výroba, ku ktorej došlo od decembra, má právo uchádzať sa o túto schému nákupov. Intervenčné nákupy sú jednou alternatívou a druhou sú vlastne spätné exportné náhrady. To sú e, nástroje, ktoré máme k dispozícii, tak aby sme mohli podporiť mliekarenský sektor a mliekarenský trh efektívnym spôsobom. Čo sa týka intervenčného systému, treba povedať, že ten začína od marca a vlastne bude pokrývať aj tú výrobu, e, ktorá bude prebiehať vlastne vo februári čo sa týka mm, masla a takisto aj otučneného sušeného mlieka a to bude platiť až do konca augusta. A ďalej, čo sa týka e, pevných cien, e, to bude potom vlastne e, nastupovať tendrovým systémom v prípade, že si to situácia bude vyžadovať. Takisto by som chcela opätovne e, pripomenúť vám všetkým situáciu, ktorú sme mali v roku 2007. Myslím, že všetci si dobre pamätáme e, ten, tú okamžitú a rýchlu reakciu, ktorú, ktorá bola viditeľná hneď na scéne zo strany Európskeho parlamentu a takisto aj zo strany rady, aj zo strany členských štátov, ktoré vytvorili naozaj mimoriadne silný tlak na mňa, aby som okamžite zvýšila, skôr, tak povediac včera, mm, bolo neskoro, len dnes, aby sa zvýšili kvóty, tak aby sme uľahčili situáciu eh, v oblasti spotrebiteľských cien. Chcela by som ale prehovoriť veľmi jednoznačne aj dnes, tak aby som, eh, aby som vlastne vyriešil akékoľvek nedorozumenia, ktoré tu môžu byť. Nárasty v mliečných kvótach sú práve tými, tým, čo spôsobilo tie veľmi nízke ceny mliekarenských výrobkov, ktoré vidíme dnes. To je práve to, čo sa stalo. Realita je taká, že napriek tomu, že došlo k 2% narastu mliečných kvót, eh, to sa udialo vlastne od apríla minulého roka, eh, tak eh, v podstate celková výroba mlieka poklesla napriek narastu kvót. To je to, čo sme videli. A to napriek skutočnosti, že výroba v situácii, kde boli zvýšené kvóty, vytvára situáciu pre členské štáty a farmárov možnosti vyrábať, ale nie je to záväzok vyrábať. A to jednoznačne ukazuje to, že výrobcovia mliekarenských výrobkov a výrobcovia mlieka od, e, reagujú len na signály z trhu. Relatívne drobné zmeny, ktoré sme videli v systéme kvót, teda nemôžu vysvetliť celkovú volatilitu tohoto trhu nízky dopyt zo strany spotrebiteľov je pravdepodobne reakciou reakciou na tie vysoké ceny, ktoré sme videli minulého roka, pretože e, v tom čase sa vlastne spotrebitelia rozhodli odstúpiť, alebo teda vzdali sa vysokokvalitných mliekarenských výrobkov a samozrejme to, potom sa k tomu prispelo aj hospodárske prostredie, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame počas posledných dní. A teda z tých istých dôvodov si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, sa nesnažili klamať sami seba a aby sme si, a myslím si, že takým mikroriadením mliekarenského trhu e, budeme v podstate môcť rozhodovať za e, celý sektor, alebo že budeme môcť prevziať tú iniciatívu na našu stranu. To rozhodnutie je teda také, že nemôžeme viniť systém liečných kvót za bezpečnosť alebo teda výkyvy na trhu. No a na záver, pani predsednička, e, keď hovoríme o otázke zdrojov. Portugalské orgány e, využili všetky možnosti, čo sa týka Azorských ostrovov, portugalské orgány využili všetky možnosti, tak aby zvýšili mliečne kvóty pre tieto ostrovy. A to práve kvôli tomu, že zdá sa, že Azory sú mimoriadne e, konkurenčné mimoriadne konkur- a mimoriadne silným spôsobom benefitovali z nárastu vo výrobe. som si celkom istá, že vyššie kvóty a v konečnom dôsledku aj ukončenie systému mliečných kvót e, budú benefitovať, budú benefitom pre celý mliekarenský sektor. Budú na užitok všetkým výrobcom mlieka. A je to dobrou, dobrou ukážkou toho, že hoci tieto ostrovy sú veľmi vzdialené a sú naozaj prostredím, kde sú veľmi malé ostrovy a kde si to vyžaduje veľa prepravy mlieka z jedného ostrovu na druhý. Ale aby som to uzavrela, chcem uistiť poslancov Európskeho parlamentu, že e, budem spravovať a využívať nástroje, ktoré máme e, v oblasti e, trhu s mliekom zodpovedným spôsobom, tak aby som zabezpečila naozaj efektívnu bezpečnú sieť pre výrobcov mlieka a mliekarenských výrobkov. Ďakujem pekne. Pán Kasaka. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, za vaše slova a vysvetlenia, avšak nemám rovnaký názor, ako máte vy, čo sa týka toho, ako um, bude táto politika na prospech výrobcov. Uh, no, čo vám poviem v súlade s, s vyjadreniami v jedných novinách, kde sa udáva 50%, že e, príjem e, polnohospodárov e, na Azorských ostrovoch to veľmi silno ovplyvní a že tieto opatrenia a dúfam, že budú mať dopad. teraz žiadny dopad nemali a potrebujeme, aby komisárka venovala tejto otázke veľmi veľkú pozornosť. Pani komisárka. Um, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nuž, no eh, viete, že ja sa vždy veľmi teším z dialógu s vami o význame polnohospodárskeho sektora aj na Azorských ostrovoch. A myslím, že dnes sme v situácii, kedy trh a situácia na trhu je mimoriadne um, zložitá. Nie je to len na Azorských ostrovoch, je to všeobecne situácia v celej Európe a musíme si uvedomovať, že ceny klesajú na úroveň, ktorá mm, presahovala hranice našej predstavivosti ešte pred šiestimi mesiacmi. No a ja vás môžem uistiť, že mm, myslím, že bežne veríte mojim schopnostiam a nájsť správne riešenie v správnej chvíli a dúfam, že ste presvedčení o tom, že aj teraz sa a v týchto podmienkach sa nám podarí reagovať. Rovnako ďakujem pekne pani Meg Guinness. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a mm, všetko dobre v novom roku, želám komisárke. Ja by som sa chcela spýtať, mm, hovorí si o niektorých faktoroch, ktoré spôsobili ten cenový prepad mohli by ste nám povedať, prečo ceny tak dramaticky narastli predtým. Je eh, nejaká analýza o tom, prečo sa uskutočnil ten cenový prepad a myslíte si, že opatrenia v rámci helpčekov sú eh, dostatočné a mm, chcela by som sa spýtať, či tá bezpečnosť na siete je dostatočná, eh, keď chceme budovať dôveru aj z ohľadom na to, že klesla výroba a produkcia mlieka. No už poprvé by som chcel povedať, že dôvody a, a príčiny situácie, prečo boli také nízke ceny mlieka, sú rôzne. Možno jedna z hlavných príčin je, e, že ruský trh zohráva pre Európsku úniu veľmi dôležitú úlohu. Nuž a v Rusku, v hospodárstve, sme nedávno stali svetkami obrovskej devalvácie. No a preto cena pre ruských spotrebiteľov výrazne narastla. Neviem presné čísla, ale tá devalvácia je minimálne 50 No a následkom toho eh, klesla naša schopnosť predávať naše výrobky v Rusku. No a, ako som povedala, tak dôsledky vysokých cien v roku 2007, keď mm, ľudia kupovali tak tie mliečne produkty a dnes vidíme neistotu s ohľadom na všeobecnú situáciu v hospodárstve. No a pani McGinnis sa spýtala, e, či health check a opatrenia v ňom sú dostatočné. Nuž táto previerka nezačne e, skôr ako v roku 2010 no a so všetkými nástrojmi, ktoré máme na to, aby sme podporili rôzne sektory. No a preto počas diskusí sme si uvedomili, že máme nové e, výzvy a musíme použiť nazhromaždené prostriedky na to. Ale tieto opatrenia nebudú efektívne v roku 2009. No a preto navrhujeme Európskemu parlamentu e, ako e, Rade, ako FIN, aby tie tzv. nevyužité prostriedky využili. Sú to prostriedky vo výške 5 miliárd, aby to využili na rozvoj vidieka a polnohospodárstvo vo výške 1,5 miliardy eur, aby sa tieto prostriedky vynaložili už v roku 2009. No a je teraz v rukách parlamentu a rady nájsť riešenie, či je možné vygenerovať alebo vynaložiť tieto prostriedky. Ak si spomínate na tie nové výzvy, tak um, medzi nimi bol aj mliekárenský sektor a myslím, že parlament tiež pochopí, že tieto peniaze, niektoré z nich treba využiť e, tiež na výzvy, ktorým čelí mliekárenský sektor. No a teraz nasleduje otázka pána Fan Hekeho o mikrokreditoch. A tá je nasmerovaná, alebo bola položená pánovi Mišelovi. Pán Alistair, nie je praxou eh, zobrať dve dodatočné otázky po pôvodnej otázke a nepovedal som hneď na začiatku, hneď na začiatku tej otázky, že budem mať dodatočnú otázku? Prečo ste mi nedali možnosť tú otázku položiť? Pán Alister, ja som vôbec nevedela o tom, že máte takúto požiadavku. Keby som o tej požiadavke vedela, tak samozrejme by ste mali možnosť vystúpiť. No, viete, mne vaši zamestnanci povedali, že moja požiadavka bola prijatá a zaznamenaná. Takže pokiaľ to vedeli vaši zamestnanci, tak asi ste to vedeli aj vy? Prečo by vám to nepovedali? Désolé, on confirme que personne ne vous avait... Prepašte mi, lúto, že to stalo. Nikto si vás nevšimol, nikto vás nevidel. Teraz pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Diskusie medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa tzv. food facility, e, viedli prijatiu rozhodnutia toho, že financie, ktoré boli prijaté podľa kapitoly 2 rozpočtu, sa nebudú e, používať na financovanie tejto tzv. facility. Napriek tomu, čo predtým komisia bola povedala. Ale v decembri bola prijatá, bolo prijaté nariadenie, kde sa vyčlenuje rozpočet na úrovni 1 e, miliarda eur kapitole 4 na obdobie 2008 až 2010, pričom toto, tieto zdroje budú použité na podporné opatrenia v prípade polnospodárstva a potrebnej bezpečnosti pre rozvojové krajiny, ktoré sú najviac postihnuté potravinovou krízou. Pokiaľ tieto mikropožičky, tie sú len e, jedným z opatrením, ktoré sa to týka, pričom predstava je taká, že by sme e, zvýšili výrobu potravín v, vo, vo vedeckých oblastiach Program, ktorý sa pripravuje, e, bude monitorovaný a kontrolovaný zo strany Európskeho parlamentu, pričom sa využije postup komitológie. Prvý balíček e, v hodnote okolo 300 miliónov eur, ktoré, ktorý sa týka 24-25 krajín, bude predložený vo februári tohto roku. Vo všeobecnosti e, ten plán, pokiaľ ide o využitie zvyšku tohto fondu, tak ten sa príjme do mája tohto roku. Komisia podporuje rozvoj e, programov mikropôžičiek, e, mikrofinancií e, vo všeobecnosti. Takisto navrhujeme veľké množstvo finančných služieb, úspory, platby a tak ďalej, všetkých týchto systémov. Komisia je e, pripravená pomôcť tým, ktorí majú málo zdrojov, nízky e, príjem, e, pokiaľ ide o ich prístup k takýmto finančným službám. Myslíme si, že nedostatok inštitucionálnej kapacity je hlavnou prekážkou pre finančné služby, respektíve tieto systémy, aby sa vytvárali a dávali do dispozície dispozícii tým ľuďom, ktorí, ktorí najviac takéto systémy potrebujú. Práve preto sa budeme venovať budovaniu eh, kapacít v inštitúciách, pokiaľ ide o otázku mikropožičiek. Pokiaľ je tu eh, pokiaľ je otázku nedostatku kapitálu, napríklad keď mikrofinančné inštitúcie by chceli eh, rozšíriť svoje aktivity vo vedeckých oblastiach, tak tam komisia môže poskytnúť kapitál takýmto inštitúciám tým, že im poskytne špecializované finančné prostriedky zo strany inštitúcií ako napríklad Európska investičná banka, ktorá takisto môže poskytnúť požitky. A pokiaľ ide o nové mikrofinančné inštitúcie, to sú tie, tie nové, novovzniknuté firmy, tam takisto komisia môže rozhodnúť o tom, že e, financie budú poskytovať špecializované mimovládky. Európska investičná banka e, manažuje e, takéto druhy operácií v rámci rozpočtu Európskej únie a popri tom používa aj špeciálne fondy pre oblasť Stredozemia, pardon, Stredomoria a AKT. Teraz pán Fanek, Fan Haneke, nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu. Mikro. Mikro. Tady mikro. Ehm, de beslissing om 1 miliard euro uit te trekken voor de armste boeren in de... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o poskytnutie 1 miliardy eur ľuďom, ktorí sú najviac e, zasiahnutí potravinovou krízou v chudobných krajinách, to je niečo, čo, sa, čo z našej strany je privítané pozitívne, ale bohužiaľ návrh komisie e, využiť nepoužité e, prostriedky z oblasti polnospodárstva, že toto bolo z, zamietnuté kvôli tlaku niektorých krajín. To je polutovania hodné. Komisia považuje mikrofinancia a mikropožičky za veľmi užitočný nástroj pre boj proti eh, chudobe, ale v poslednom čase eh, tu boli spomenuté viaceré výhody, pokiaľ ide o dostupnosť takýchto eh, pôžičiek. Hovorí sa o tom, že ide o meský nástroj, nie o nástroj, ktorý je k dispozícii aj vo vedeckých oblastiach. Takže nebolo by vhodné mať taký všeobecný globálny proces vyhodnotenia tohto nástroja? occupé à préparer le Ako som povedal, my momentálne pracujeme na tom, že pripravujeme mechanizmus, ktorý umožní implementáciu eh, financií, ktoré boli na tento účel určené. Eh, povaha pôvodu eh, týchto financií nie je problematická, pokiaľ ide o kapacitu. Je jasné, že ak sa pozrieme aj na vidiecké programy, vidiecké projekty, nie sú e, v tej oblasti žiadne mimoriadne problémy. Neočakávame žiadne problémy, žiadne komplikácie a obava, ktorú e, ste vy teraz spomenuli, bola vyriešená v prvom balíčku, ktorý sa e, pripravuje na koniec februára, takisto aj v tom všeobecnom programe, ktorý sa dostane na pretras v máji. Teraz pán Lichtfried, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi jednu stručnú otázku, a totiž, či pokladáte za užitočné a máte v rámci mikrokreditov určité riadiace ciele, totiž v oblasti biopotravín alebo iných, na tie sa sústredíte, alebo si myslíte, že by mali byť takéto smerovania a pokladáte to vôbec za dobré a zmysluplné, vážený pán komisár? Je ne peux pas, je ne peux pas évidemment... Euh... Nož, je zrejme, že ja nemôžem určovať ehm, rozvoj v, alebo programovanie a plánovanie v rozvojových krajinách. Určite oni majú vlastný systém, ale vy odporúčate tú určitú cestu a ja môžem len povedať, že toto je len prvá reakcia, ale myslím, že takéto veci, alebo toto odporúčanie znelo zaujímavo s hľadom na sledované ciele, ale možno, že to je bod, z ktorého by som mohol vychádzať a mohol by som sa snažiť a, a zaplánovať to do súčasných prác a ja mm, vidím, že vy hovoríte o nejakých eh, stimuloch, ktoré by znamenali, že niektoré oblasti politiky by sa z, eh, sústredili na eh, malé rodinné mm, družstva, ako ste povedali, mm, ktoré by sa venovali organickej výbor, výrobe. Ale keď hovoríte o krajine, ktorá má nadprodukciu v určitom momente, tak by to mohlo byť veľmi zaujímavé, ako vyriešiť tieto nadbytočné kapacity. Takže ja určite e, mojim spolupracovníkom e, budem odporúčať túto vec. Ďakujem pekne pani McGuinness. Ja vás požiadam o stručnosť, pretože meškáme trochu. No určite chcem sa spýtať, či komisár si uvedomuje, že otázka globálnej potravinovej bezpečnosti a už nie je takou prioritou na, v prácach a aké kroky príjme komisia, aby sa to dostalo späť na vrchol politických priorít, pretože trpí skutočne 30 tisíc detí. No, ja niekedy ma niektoré otázky veľmi prekvapujú. Áno, už hm, niekedy hm, nehovoríme o veciach, ale to neznamená, že ich nepracujeme. No a hm, my veľmi pozorne sa venujeme týmto otázkam. Inicioval ich Európsky parlament. A ja by som chcel, aby ste vedeli, že my skutočne venujeme tomu veľkú pozornosť. Otázky sú relevantné, pretože s ohľadom na klesajúce ceny si niektorí ľudia môžu myslieť, že problémy sú vyriešené. Ale aj napriek poklesu cien sa nikdy nevrátia na cenu, ktorú mali pred krízou. A preto neustále musíme pripomínať ľuďom, že potravinová kríza stále pokračuje a bude ešte pokračovať ešte dlhé roky a bude to reálnym problémom. Takže prosím, ja skutočne veľmi sa venujem tejto otázke a nezabudneme na ňu. Ďakujem. Hm, dobre, ďakujem pekne. A teraz prejdeme k druhej časti otázok na komisiu. A poprvé je tu otázka pani Harkin o reforme rozpočtu pre pani Gribauskajte. Uh, Nuž, eh, mám tu dve otázky týkajú sa rozpočtovej reformy. Jedna je taká konkrétna, všeobecná, druhá sa týka polnospodárských tém. Eh, som naozaj veľmi rada, že môžem odpoveda nás na tieto dve otázky, pretože sme žiadali, že tých, žiadali tých otázok viac od parlamentu, aby sa parlament lepšie zaujímal. Takže teraz e, k tej prvej otázke, ktorá bola položená, to je všeobecnejšia otázka, týka sa to skôr efektívnosti a, a vlastne vytvárania európskeho rozpočtu. Treba povedať, že v mene verejných, teda jedna časť verejných konzultácií boli práve, e, bola práve zameraná na to, ako sa zabezpečí to, že celková, e, celkové, celková dodávka európskeho rozpočtu celková realizácia európskeho rozpočtu bude rýchla a efektívna. Žiadali sme zrýchlenie, efektivitu a celkovú mieru zjednodušenia európskeho rozpočtu. A to formou zjednodušenia a proporcionality jednotlivých administratívnych e, bremien a kontrol. E, identifikovali sme celý rad rôznych tém, z ktorých mnohé už e, majú konkrétnu podobu a konkrétne ich pomenovala Európska komisia. Medzi týmito iniciatívami je napríklad Európska transpa- iniciatíva transparentnosti. Vďaka tejto iniciatíve komisia poskytla už prvú odpoveď na celkovú potrebu nárastu otvorenosti a flexibility v rozpočte. Potom tu boli aj niektoré ďalšie témy, ktoré si vyžadujú našu naozaj veľmi vážnu pozornosť, ako to už bolo spomenuté aj v konzultáciách. Prvá téma je integrácia výdavkov, ktoré sú v súčasnosti mimo rozpočtu tzv. rozpočtizácia týchto fondov. To zvýši synergie, legitimnosť a prispieje to k administratívnemu zjednodušeniu. Ale neboli sme veľmi úspešní s niektorými fondami, ako asi viete. Zodpovednosti členských štátov. To je jedna z ďalších veľmi dôležitých tém. E, vyžaduje si to práve e, väčšiu mieru posilnenia zodpovednosti členských členských štátov, ktoré spravujú až 80 európskeho rozpočtu, najmä v oblastiach zdieľaného riadenia. Práve tu je nevyhnutné lepšie rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. To je nevyhnutné. Pevne verím, že to bude čiastočne zlepšené, ak budeme mať zavedenú a ak bude schválená Lisabonská zmluva. Ďalej tu je aj problém v oblasti rigidity nášho rozpočtu. E, naozaj treba povedať, že to jadro európskeho rozpočtu je príliš rigidné. A ako ukázali nedávne rokovanie ohľadom potravinových eh, zariadení alebo celkového plánu hospodárskej obnovy, eh, tak tu sme mali celkové problémy, napríklad eh, keď došlo k prerušeniu dodávka zemného plynu, nemohli sme zabezpečiť dohodu medzi členskými štátmi, aby investovali do budúcich projektov ako napríklad prepojenia alebo zásobníky zemného plynu. A to ukazuje, ako veľmi je nevyhnutné investovať do operačnej kapacity, tak aby sme dokázali reagovať pružnejšie na takéto situácie na úrovni európskeho rozpočtu. Potom to bola tretia skupina celkových obáv, ktoré boli spomenuté vo verejných e, konzultáciách. To sa týkalo minimalizácie administratívnej záťaže. Komisia e, už prijala viacelo záväzkov v tomto smere. E, v akčnom pláne sa snažíme integrovať vnútorný systém kontroly. Komisia sa rozhodla, že bude vytvárať návrhy pre zjednodušené pravidlá ohľadom nákladov a ohľadom oprávnenosti to si vyžaduje vlastne e, rozšírenie e, paušálnych platieb alebo, alebo, e, alebo priamých platieb. Je tu stále diskusia o tolerovateľnom riziku. Komisia sa snaží definovať kontrolný systém, najmä nastaviť jednotlivé rizika a zároveň aj určite aký akceptovateľná úroveň rizika v jednotlivých položkách. Pevne veríme, že Európsky parlament bude v tomto smere zapojený a že sa bude zapájať aj do diskusí na pôde rady neskôr. V zásade sa snažíme vnútorne zjednodušiť a sprehľadniť celý rozpočet a mm, pod takýmto spôsobom to vlastne aj potom ozrkadliť v nadchádzajúcej legislatíve. Som veľmi vďačná za tento návrh. To sú tie najmenej atraktívne otázky, ktoré dostávame, pretože častokrát sú považované za príliš technické, ale bez ohľadu na to, aké dobré politické rozhodnutia príjmame, ak nebudeme mať efektívny systém ehm, dodávania alebo, eh, alebo teda mm, realizácie európskeho rozpočtu, tak každá dobrá politika zlyhá. Máme meškanie, hovorí pani predsednička, teda budeme zoskupovať dodatočné otázky. Pani Harky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vašu komplexnú odpoveď. Pani komisárka, hovorili ste o zodpovednosti členských štátov. Môžete špecifikovať, k akému napredovaniu došlo pri zjednodušení eh, základov pre výpočet eh, teda eh, narokovateľných platieb alebo takisto pri používaní paušálnych platieb, najmä čo sa týka štrukturálnych fondov. Ďalej máme tu konzultačný dokument sám o sebe a pomerne negatívnu odpoveď voči polnohospodárstvu. Keď sa pozrieme na ten tzv. koncertačný dokument, ten, ten ten, ten zosúľadevací dokument, tak tam hovoríme o znalostnej ekonomike, klimatických zmenách, energetická bezpečnosť, ochrana a tak ďalej. Nehovoríme tu o potravinovej bezpečnosti a práve preto je to akási negatívna odpoveď pre polnohospodárstvo a to sa potom prejavuje aj v celom zvyšku dokumentu. Zoskupíme tie otázky, ak môžem, hovorí pani predsednička. Pani Tyka, nech sa páči. Poprosím vás, aby ste rešpektovali režimský čas. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka v rok 2009 je zároveň aj rokom inovácií a rokom kreativity, ale zároveň je veľmi dôležitý aj čo sa týka klimatických zmien. Nesmieme zabúdať na to, že v európskom pláne e, o obnovy nášho hospodárstva bude nevyhnutné, aby sme financovali e, prioritnú, prioritnú infraštruktúru, predovšetkým v oblasti energetiky a dopravy. To sú naše priority. Ako sú tieto priority odzrkadlené vo vašej rozpočtovej reforme, pani komisárka? Ďakujem veľmi pekne, takže tu máme tri dodatočné otázky. E, tie sa týkajú štrukturálnych fondov a toho, čo už teraz robíme. E, my v súčasnosti rokujeme s parlamentom a snažíme sa odsúhlasiť vlastne e, rozpočet 2009, už je schválený, máme tú deklaráciu, že budeme urýchlovať a zrýchlovať celkovú absorpčnú kapacitu a takisto budeme robiť flexibilnejšie, flexibilnejšie rozhodnutia pre členské štáty alebo urobíme flexibilnejší systém rozhodovania pre členské štáty v oblasti využívania štrukturálnych fondov a to je zahrnuté do nášho plánu obnovy európskeho hospodárstva. Ehm, pevne veríme, že takýmto spôsobom zrýchlíme využívanie štrukturálnych fondov o 6 miliard len v roku 2009. Takisto tu je aj náš záväzok voči Európskemu parlamentu, ktorý sme odsúhlasili aj s členskými štátmi na pôde rady a tieto podporili. Takže teraz tu máme dva balíčky, dva balíčky zmien, ktoré sa e, nachádzajú v nariadeniach, ktoré už komisia schválila. Pevne verím, že to už je niekde v parlamente. Ehm, minimálne by sa to malo nachádzať vo výbore pre regionálnu politiku a rozvoj regiónov a bude to takisto sa, sa o tom rokuje na pôde rady a bude to schválené veľmi rýchlo, aby to členské štáty mohli používať. Ďalej, čo sa týka potrebnej bezpečnosti a reformy SPP, bola to zaujímavá otázka a predpokladám, že už viem, aké ďalšie budú otázky od ďalších poslancov parlamentu. Je to naozaj veľmi citlivá oblasť, ehm, najmä keď hovoríme o celej SPP. Ehm, máme tu naozaj veľmi veľký, veľkú mieru kritiky, ku ktorej sme sa dostali. To sa týka najmä ehm, hovoríme nie o politike ako také, ale o kvalite tejto politiky a o tom, ako dokáže reagovať na situáciu a pomáhať na čas. Treba povedať, že táto politika je pomerne náročná, drahá a a častokrát vidíme, že samotní účastníci tejto politiky ju zamietajú. A naozaj treba povedať, že táto politika sa bude meniť v strednodobom horizonte a budeme sa zameriavať predovšetkým na to, aby sme investovali do environmentálnych aspektov a do bezpečnostných aspektov potravín, do otázky väčšie zabezpečenia zdravia. A to sú predovšetkým asi tie hlavné ciele do strednodobej budúcnosti, ale nie všetko bolo možné vsunúť do toho, nie všetko sme dokázali vnímať zo strany, zo, zo strany všetkých účastníkov snažili sme sa byť objektívni. Celý konzultačný materiál sme uverejnili na internete. Diskutovali sme o tom na novembrovej konferencii, ktorej predsedal predseda Barroso a všetko sa nachádza, všetko bolo vytlačené. Vrátanie nášho výskumu, vrátanie vstupov zo strany think tankov a celý, celý objem konzultačného materiálu, aj náš sumár. Je to prístupné pre verejnosť. Nie je to ešte zatiaľ naše stanovisko, ale e, snažíme sa byť len veľmi objektívni a snažíme sa oboznámiť e, s týmto, stano, s týmto stanoviskom, s týmto názorom a čakáme, aká bude reakcia verejnosti verejnosti, tak aby sme vám mohli dať objektívny názor, objektívne stanovisko, ako sme my vnímaní zvonka e, najmä z oči voči našim politikám a nášmu rozpočtu, tak aby sme to mohli používať pre našu budúcu prípravu politických rozhodnutí. K tej tretej otázke, ktorá bola položená ohľadom priorit, máte naozaj pravdu, všetci o tom diskutujú. A veľmi dobre vieme, čo musíme spraviť. Členské štáty tiež vedia, čo musia spraviť, aj vlády to vedia, ale nie vždy sa dohodnú na tom, čo treba, keď prídeme, teda keď diskutujeme o peniazoch. A tieto tie diskusie o rozpočte boli zrovna také zaciklené rokovania, pretože sa stále, e, sa stále dostávame k tomu, kto opustí od čoho a ako. E, najmä teraz pri poklese celkového ekonomického rastu je nevyhnutné, aby sme zvýšili synergie, aby sme e, zlepšili prepojenie. Najmä teraz potrebujeme sa sústrediť na to, aby sme nezabudli, že strategickým cieľom ktorý musí mať stále na pamäti tá komisia ako aj vy, je pripraviť strategický dokument k rozpočtovej reforme Euh, Teraz tu máme otázku pani McGuinness, pokiaľ ide o reformu rozpočtu EU. Nech sa páči, pani komisárka. Táto otázka mi bola položená s tým, že sa tam e, zdôrazňuje otázka polnospodárských konzultácií na prvom mieste, ale vo všeobecnosti sú tam aj niektoré ďalšie iné prvky. Začnem teda e, s tým všeobecnejším, pokiaľ ide o vašu otázku. Tá konzultácia vo všeobecnosti, ktorú sme spustili, e, boli sme s ňou veľmi spokojní, pretože to bolo to poprvýkrát v dejinách EÚ, kedy sa e, táto diskusia uskutočnila takým otvoreným spôsobom. Každý, kto, bol, e, kto mohol a chcel sa zúčastniť do toho procesu, tak sa zúčastnil. Mali sme tam vstupy zo strany mimovládnych organizácií, think tankov, celej občianskej spoločnosti a je to samozrejme pre nás niečo veľmi užitočné. Ale Viete si predstaviť, že tie názory, e, ktoré tam zazneli, sú veľmi odlišné, veľmi rozmanité, nedajú sa zhrnúť na jeden alebo dva odkazy. Vo všeobecnosti e, postup e, alebo prístup komisie k reforme európskeho rozpočtu, náš prístup teda bol podporený s tým, že sa tam zdôrazňovala potreba kontroly každého posledného eura v rozpočte. E, pričom sa tam e, navrhovali rôzne e, prístupy k dosiahnutiu rovnováhy medzi flexibilitou a medzi stabilitou rozpočtu. Málo kto je spokojný so súčasnou štruktúrou rozpočtovania v rámci EÚ. Momentálne Európa musí riešiť mnohé otázky, klimatické zmeny, konkurenceschopnosť a tak ďalej. Takisto sa tu navrhli viaceré možné reformy, pokiaľ ide o špecifické politiky e, vynakladania e, prostriedkov a takisto aj ide o to, akým spôsobom sa tie prostriedky poskytujú konkrétne informácie do dispozícii na web stránkach komisie. Potom e, špecificky pokiaľ ide o polnohospodárstvo, tam konzultácia ukazuje, že je relatívne široký konsenzus, pokiaľ ide o potrebu ďalšej reformy spoločnej polnohospodárskej politiky. Niektorí si myslia, e, že tá reforma by mala pokračovať e, podobným smerom ako predtým ten helček alebo stredodobá revízia. Niektorí sú skôr za radikálnejšie zmeny. Viacerí e, aktéry e, hovorili o tom, že treba sústrediť na konkurencieschopnosť e, európskeho poľnohospodárstva. Niektorí hovoria o tom, že sú dôležité k e, požiadavky kvality a potravinovej bezpečnosti e, a tak ďalej. Čiže názory sú rozdielne, ale, ale vo všeobecnosti jej platí, čo som povedal, teda reforma je potrebná. Pokiaľ teda ide o náš názor, ktorý sa týka hlavných oblasti vynakladania prostriedkov, najmä v oblasti poľnohospodárstva. Tie sú e, oblasti vedeckých e, vstupov, sektoriálne a tak ďalej. Budú súčasťou e, politickej reakcie, ktorá bude nasledovať tohto roku a kedy komisia pripraví na strategický dokument, ktorý dúfam spoločnosti, spoločne s vami nám pomôže naše povinnosti spoločne splniť. Teraz otázky pani McGuinness. Ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu odpoveď a takisto aj za odpoveď eh, k tomu, čo povedala Jan Harkin vo veci potravinovej bezpečnosti. Naozaj si myslím, že na trhu je veľká medzera. Eh, chcela eh, by som sa ešte vyjadriť k tej správe, ktorú som ja pripravila a ktorú dnes odhlasoval parlament, pokiaľ ide o úlohu SPP v oblasti potravinovej bezpečnosti a takisto aj pokiaľ ide o, o mliekarenský sektor. Treba si nejakým spôsobom uh, <laughs> skonzultovať názory tých ľudí, ktorí chcú nejako veľmi radikálne reformovať SPP. A chcem vás poprosiť, aby ste ani na tento uh, moment nezabudli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Farm. Tak, ordförande. har en kort fråga till kommissionären. Ďakujem pekne. Stručná otázka pre pani komisárku. Ja som sa zúčastnil e, skvelé konferencie komisie v decembri na tému e, strednodobej revízie rozpočtu. Vtedy e, komisia, respektíve zastupcovia komisie mali skvelú Um, prezentáciu o tom, aké dobre je pozmeňovacie návrhy navrhovať, ale teraz počúvame o tom, že uh, žiadne veci sa nebudú meniť, až kým ne, uh, neuskutočnia sa aj nemecké parlamentné voľby, aj uh, európske parlamentné voľby. Takže otázka je, bude táto zmena pred um, letom alebo po lete. Teraz pán Palecký, nech, nech, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predstavujúca, pani komisárka, chcel by som vám poďakovať za vaše e, jednoznačné a otvorené odpovede. Pokiaľ ide o rozpočet a jeho reformu, e, tieto diskusie už prebiehajú viac ako rok. Moja otázka, akým spôsobom e, má dopad finančná kríza na tieto diskusie? Ďalšia otázka, chcel by som sa spýtať, či vy sa budete snažiť nájsť, hľadať a nájsť nejaké možné riešenia vyhy- e, vo veci e, vyhýbania sa takejto prípadnej kríze v budúcnosti. Komisárka, pokiaľ ide o tieto strategické rozhodnutia, e, musíme byť v prístupe k tomu veľmi opatrní. Nesmieme poškodiť to, čo už máme a čo nám funguje, ale naopak musíme zase zmeniť to, čo sa dá zmeniť k lepšiemu. Pokiaľ ide o tú strednodobú revíziu, tam je možno trošku nedorozumenia. Nikdy nám nebolo povedané, aby sme pripravili strednodobú revíziu Európskej európskeho rozpočtu. Boli sme požiadaní, aby sme pripravili strednodobú, teda, pardon, aby sme e, pripravili do konca roku 2009 strategický dokument, pričom konkrétne časovanie už e, je na nás, kedy je to vhodnejšie z hľadiska politického alebo kedy by e, bola na to lepšia, efektívnejšia reakcia. Ja osobne by som s tým chcela e, pokročiť čo možno najskôr, aj možno na jar. Ale samozrejme, rajda taká je, že bude sa možno ratifikovať Lisabonská zmluva, zmluva, e, budú tu e, rôzne voľby, rôzne aktuálne problémy, či už Gaza alebo plyn. A možno by nebolo vhodné to načasovať tak, aby to bolo nejakým spôsobom zatienené zo strany iných udalosti. Takže my si to ešte s pánom Barosom e, vysvetlíme a rozhodneme sa, čo možno najlepšie. Pán Paleckis, budem vám odpovedať v mojom vlastnom e, jazyku. E, vaše otázky sú veľmi dôležité a sú širšie, dôležitejšie, než, než čo vôbec dokáže európsky rozpočet zodpovedať Súčasná finančná kríza je e, tak vážnou krízou, že žiaden rozpočet by na to nedokázal efektívne zareagovať. Európsky rozpočet predstavuje iba 1, 1% e, európskeho HDP, pričom kríza bola spôsobená nedostatkami v kontrole finančných systémov, e, plus bola to taká globalizácia finančných systémov a tak ďalej. Európsky rozpočet je relatívne obmedzeným rozpočtom. Má e, isté opatrenia, isté nástroje, ktoré má k dispozícii, ale zoznam týchto opatrení je relatívne obmedzený a týka sa najmä e, kontroly a takisto aj opatrení typu makroekonomického. To je ešte dôležitejšie než otázka toho, Eh, akú sumu môžeme vynaložiť na boj proti tejto kríze. Máme tu eh, globalizačný fond, máme tu eh, ten tzv. nástroj flexibility a aj niektoré ďalšie nástroje, ktoré však nie sú mimoriadne rýchle alebo mimoriadne flexibilné. Preto náš program ekonomického oživenia poskytuje isté možnosti strategických investícií v oblasti energetiky, infraštruktúry a celková suma v rámci tohto projektu je 5 miliard eur. Členské štáty nie sú veľmi ochotné diskutovať o týchto sumách alebo o týchto projektoch práve z dôvodu prebiehajúcej krízy. Kríza ukázala, že je veľmi dôležité financovať a investovať do e, projektov infraštruktúry. Kríza je pre celú Európsku úniu veľmi dôležitou lekciou. Táto lekcia nás učí, že rozpočet e, treba míňať e, veľmi sústredeným spôsobom, pretože ten rozpočet je príliš malý na to, aby pokryl všetky aspekty e, života. Súčasná hospodárska kríza e, vo všeobecnosti vo svete, aj e, špecificky v Európe, by mala pomôcť politikom, aby sa viacej e, sústredili na tieto otázky. Teraz prejdeme na otázky pre pána komisára Barota. Máme tu 16 otázok, takže samozrejme ich nemôžeme prebrať všetky, ale začneme s tými tromi, ktoré prišli ako prvé. Prvá otázka. Tá je od pána poslancu Šana on Nochtojna. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Je réponds donc à la... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, takže budem odpovedať na otázku pána O. Nochtona už eh, viac rokov bojuje komisia proti kybernetickej kriminalite a robí tak v spolupráci s členskými štátmi ako aj inými inštitúciami Európskej únie. No a komisia hm, bojuje štyrmi spôsobmi. Podporuje spoluprácu medzi členskými eh, krajinami, podporuje tiež verejno-súkromné partnerstva, má právne nástroje a rovnako spolupracuje s tretími krajinami v tejto oblasti. No a oznámenie z roku 2007 s názvom Všeobecná politika na boj proti počítačovej kriminalite umožnilo komisii vymieňať si informácie o počítačovej kriminalite medzi príslušnými orgánmi, či už na bilaterálnej úrovni, alebo prostredníctvom Europolu. Členské štáty musia vymenovať stále kontaktné miesta alebo zriadiť ich, kde iné členské štáty môžu žiadať informáciu alebo pomoc. Komisia okrem toho tiež prispela k vypracovávaniu záverov rady o boji proti počítačovej kriminalite z novembra minulého roka. Táto stratégia má viacero opatrení, ktoré podporujú a posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi pri postupe proti tejto kriminalite, ako je napríklad detská pornografia, a ďalej útoky na rôzne systémy, oznamovanie trestných činov na internete e, má byť zradené na to, aby Europol dokázal bojovať proti tejto kriminalite. Spolupráca medzi verejnými alebo štátnymi a súkromnými organizáciami má tiež pomáhať v boji proti počítačovej kriminalite. No a Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti tiež vydala odporúčania pre osvedčené postupy v rámci spolupráce pre boj proti počítačovej kriminalite. Komisia chce tiež zriadiť politickú finančnú spoluprácu na boj proti internetovej pedofílii. Táto spolupráca má tiež mm, byť pomôcť a pri boji proti rozširovaniu a nákupu um, fotografií detskej pornografie. No a rovnako chceme zriadiť minimálne normy a štandardy na to, aby legislatíva bola náležitým spôsobom prispôsobená. A to v súvislosti s rámcovým dohovorom z roku 2005-222 o možnostiach informovanosti Týka sa to aj uznesenia z roku 2004 o, o spravodlivosti v vnútorných záležitostiach, o sexuálnom zneužívaní detí a pedopornografii. A komisia teraz preveruje, ako môžeme tieto nástroje aplikovať v praxi a aktualizovať ich. Na záver by som chcel ešte povedať, že treba neustále myslieť na to, že Internet je globálnym elektronickým systémom a Európska únia nemôže ho regulovať a bojovať proti počítačovej kriminalite sama. A preto chce komisia e, v tejto oblasti podporiť medzinárodnú spoluprácu. V tomto roku sa uskutoční zasadnutie s medzinárodnými organizáciami a európskymi orgánmi na to, aby sme sa snažili koordinovať činnosť všetkých organizácií. A to je moja odpoveď na otázku pána O. Nochtona. No, ja sa snažím získať čas, takže opätovne dodatočné otázky prenesieme v jednom kole. Pán Onechten, pani Tikal, takže pán Onechten, nech sa páči. No. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať eh, komisárovi za jeho odpoveď. Chcem sa vás opýtať dodatočnú otázku. Vážený pán komisár, čo sa týka celkového e, cyberšikovania. E, sú to, tak povediať, ľudia, ktorí sú obeťami takéhoto šikanovania. Sú to ľudia, ktorí využívajú napríklad e, stránky ako je Facebook alebo Bebop. To sú naozaj čoraz častejšie množstva prípadov a týka sa to útokov na mladých ľudí takéhoto kyberšikanovania. Čo chce Európska únia spraviť preto, aby sme venovali viac pozornosti tomuto fenoménu kyberšikanovania? A pani Tikau teraz, nech sa páči, a potom pán Dover. Pani Tikau. Vážený pán komisár, dovolte mi spýtať sa nasledujúcu otázku. Aké opatrenia predvídá komisia preto, aby, mohli, aby mohla schváliť dohovor Rady Európy o kyberzločine a aký je akčný plán, ktorý komisia spustí tak, aby eh, mohla zlepšiť a posilniť eh, celkový boj proti kyberzločinu. Aké opatrenia eh, chce komisia prijať preto, aby zlepšila napríklad systém elektronických podpisov. Pán Dobr, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, ak by som mohol privítať tú odpoveď, ktorú nám zatiaľ dám, dá, dal pán komisár Barot. Ale takisto ho chcem poprosiť, aby zabezpečila aj to, že ľudské práva v tejto oblasti budú naďalej eh, na najvyš- tou najvyššou prioritou v tejto, eh, v tejto oblasti. Samozrejme, treba bojovať proti kyberzločinu, ale zároveň musíme zabezpečiť, že internetové firmy nebudú musieť, nebudú nejakým spôsobom e, zo, zo strany policajných orgánov obmedzované e, v záujme ochrany verejnosti pred e, nástrahami internetu. Pán komisár, máte slovo. Oui, alors, d'abord, bien entendu, vous avez raison et j'aurais... No, teda dobre, samozrejme, máte pravdu a ja nezopoviem otázku o ľudských právach v súvislosti s proti tomuto druhu kriminality musíme byť veľmi opatrní. Boj proti počítačovej kriminalite je nevyhnutný, samozrejme, ale s ohľadom na dodržiavanie ľudských práv. Alebo aj na to, aby sme chránili ľudské práva. V štokholmskom programe, čo je ročný viacročný program na roky 2016-2014, tam sa hovorí o počítačovej kriminalite, a to už som povedal pánovi o Nochtanove, že tieto, toto observatórium v Europole sa má zriadiť, ktoré nám umožní ďalej lepšie vykonávať dozor a koordinovať dozor medzi jednotlivými medzinárodnými organizáciami, ktoré bez pochyby by mali vykonávať dozor nad eh, stránkami, ktorých, z ktorých sa šíri detská pornografia. No a máte tiež pravdu. Musíme nájsť správny spôsob a musíme pochopiť, ako mladí ľudia ako sa mladí ľudia vystavujú rizikám na niektorých internetových stránok, totiž že sa stávajú obeťami útokov majiteľov a autorov týchto stránok. To je moja odpoveď. A rovnako by som sa zdôrazniť ešte jednu vec, že nás tu čaká skutočne veľká akcia a v minulosti s ohľadom na rizika, ktoré teraz mm, oveľa lepšie poznáme, sme potrebovali veľkú odhodlanosť. No a ja vkladám veľké nádeje aj do finančných prostriedkov, ktoré vkladáme do boja proti komerčnej detskej pornografii. No a na to, aby sme bojovali proti rozširovaniu a predaju e, týchto médií a mediálnych obsahov. No a aj na to, aby sme dokázali bojovať proti zločincom a dúfam, že táto koalícia v roku 2009 aj vznikne. A ďakujem vám už vopred za vašu podporu. No už dobre, a teraz sa otázka pána Ailvarda o teroristických hrozbách. Komisár? Vážený pán komisár, nech sa páči. Je réponds à monsieur Alvar. Chcel by som odpovedať pánovi Elvordovi eh, v nasledujúcich intenciách Tak, aby sme bojovali proti terorizmu a iným formám vážneho zločinu efektívnym spôsobom, musíme zabezpečiť to, že tí správni ľudia majú prístup k tým správnym informáciám v správnom čase. A to je naozaj obrovská úloha, obrovská výzva pre Európsku úniu. A snažili sme sa urobiť všetko preto, aby sme propagovali naozaj efektívnu výmenu informácií medzi policajnými orgánmi jednotlivých členských štátov. Rámcové rozhodnutie, ktoré, ktoré bolo prijaté 18. decembra 2006, tzv. švédske rozhodnutie, tak povediac, e, týmto rozhodnutím všetky členské štáty e, boli zaviazané, aby vytvorili spoločný právny rámec pre rýchlu výmenu informácií do konca roka 2008. Toto rámcové rozhodnutie si vyžaduje, aby policajné orgány jednotlivých členských štátov potom, ako získajú písomnú požiadavku, aby sa zaoberali touto požiadavkou a aby pritom zároveň aplikovali kritériá, ktoré budú v súlade eh, s tými kritériami, ktoré sa aplikujú pri eh, uplatňovaní národných požiadaviek. To je teda prvý faktor, toto rámcové rozhodnutie. A druhý faktor je eh, bolo rozhodnutie Prún z 22. júna 2008 ktoré, ktoré poskytovalo naozaj detailné e, mechanizmy pre výmenu niektorých typov e, dát. To boli otlačky prstov, e, daktyloskopické údaje, informácie napríklad spojené s evidenčnými označeniami vozidiel a tak ďalej. To všetko vlastne bolo zamerané na to, aby sme uľahčili kriminálne šetrenie a teda vyšetrovanie a e, pod týmto rozhodnutím Rady e, Prún a jednotlivé členské štáty navzájom e, sebe umožnili prístup k dátam o DNA, o otlačkov prstov a bolo to s tým účelom, aby sme zistili, či sa nájdu alebo nenájdu nejaké páry. Či tam nájdeme naozaj porovnateľné údaje alebo zistíme, že ide o tie isté osoby. A išlo o to, aby sme umožnili čo najefektívnejšiu výmenu informácií o DNA a otlačkov prstov. Europol hrá v tomto smere naozaj veľmi dôležitú úlohu informačné systémy Europolu, teda TSA informačný systém, ktorý, na, na základe ktorého oporuje, operuje Europol IAS, e, nám umožňuje e, identifikovať to, či, e, či policajné orgány daného členského štátu majú adekvátne informácie na operačnej úrovni, ale aby Europol dokázal zohrávať takúto úlohu, členské štáty musia eh, vlastne eh, dávať, zadávať dáta do systému Europolu a to uspokojivo rýchlým spôsobom. Samozrejme, že v súčasnosti budeme musieť naplánovať nové ustanovenia, ktoré pridáme k týmto typom e, výmeny informácií e, v rámci ďalšieho 5-ročného programu, e, ktorý bude nadvezovať na Hakský program. Tento program by mal zabezpečiť, že dôjde ku koordinovanému prístupu, najmä čo sa týka výmeny dát a výmeny informácií. A počas v tomto 5-ročnom programe e, potrebujeme e, vytvoriť a do toho zahrnúť aj európsku stratégiu správy takýchto dát a údajov. E, nehovoríme o výmene informácií, ale hovoríme o ochrane osobných údajov zároveň. Táto stratégia by mala umožniť to, aby sme naozaj mali komplexný pohľad na, dátové, na výmeny dát Tie budú vlastne výsledkom požiadaviek zo strany policajných služieb a musíme zabezpečiť, že tu je adekvátna miera interoperability medzi jednotlivými systémami, najmä čo sa týka formátu týchto dát a technológií, ktoré sú použité. To sú asi tie základné prvky mojej odpovede pánovi Elwardovi. Otváram priestor pre dodatočné otázky, zoskupíme ich do, jedného, do jednej skupiny, pani Doyle, pán Aylward, pán Rubik, pán Elward bude prvý, nech sa páči. Chcem poďakovať pánovi komisárovi za jeho odpoveď. Veľmi stručná dodatočná otázka, pani predsedajúca. Čo robí Európska únia preto, aby napríklad skonfiškovala prostriedky eh, pre financovanie terorizmu v rámci Európskej únie? A či môže eh, pán komisár vlastne povedať, koľko eh, výborov alebo tímov pre posudzovanie hrozieb terorizmu v súčasnosti funguje v rámci Európskej únie? Pani Doyle, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som, aby mi pán komisár, ak môže, indikoval, či je tu plná spolupráca medzi všetkými 27 členskými štátmi, najmä vo vzťahu k výmene informácií medzi policajnými orgánmi a ak nie, aké krajiny e, sa uberajú inou cestou a či si vyžadala írska vláda v tomto smere nejakú výnimku. Pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Chcel by som sa vás spýtať, či existuje nejaká koncepcia zabezpečenia bezpečnosti v oblasti právneho zabezpečenia elektronického a počítačového zabezpečenia jadrových elektrární. Pán komisár? Sur uh, la saisie des biens. Čo sa týka uh, konfiškácie uh, prostriedkov alebo teda majetku, ktorý môže ktorý, ktorý je výsledkom teroristickej činnosti alebo kriminálnej činnosti. Už no, treba povedať, že samozrejme dnes sme plne odhodlaní eh, vykonať eh, plnohodnotnú štúdiu v tejto téme. Napríklad pán Jean Legard bol zodpovedný za monitorovanie veľmi eh, za programu SWIFT, ktorý mal byť zameraný na financovanie terorizmu a výsledky budú predstavené už čoskoro. Európska únia benefitovala z takéhoto programu alebo teda stopovacieho programu, ktorý bol zameraný na zdroje financií pre terorizmus a sudca Bulgar mal musel zabezpečiť, že táto, táto práca bola vykonaná plne v súlade s kritériami pre ochranu osobných údajov. No a samozrejme v, čo, v najbližšom čase budeme vidieť konfiškáciu majetkov alebo prostriedkov niektorých osôb ktorí boli odsúdení za kriminálnu činnosť. A keď hovoríme o výmene informácií, už som vám hovoril, že Europol a informačný systém Europolu by mohol byť oveľa efektívnejší, ak by členské štáty e, doňho zadávali e, dáta a údaje otvorenejším a dôveryhodnejším spôsobom to je niečo, na čom chceme rozhodne pracovať a bolo to, bola to naozaj veľká obava z mojej strany a veľká téma, aby sme vytvorili akú sú atmosféru dôvery medzi, viac, medzi všetkými spravodajskými agentúrami jednotlivých členských štátov, tak aby sme mohli byť efektívni pri výmene takýchto informácií. Nepočul som veľmi veľa nejakých výnimiek alebo teda opt-outov e, v tejto smere, mm, čo sa týka teraz hrozieb pre jadrové elektrárne. Máme tu text o kritickej infraštruktúre a tento samozrejme zahrňa jadrové elektrárne. No a komisia e, navrhova, navrhovala znenie do tohoto textu, ktorý by umožnil lepší monitoring pre kritické prvky infraštruktúry Pán, posledná je otázka od pána Fransa, to je o EU imigračnej politike. Voilà, alors je réponds à euh, monsieur... Ja by som túto otázku mohol zodpovedať. Následovne. Rok 2005 eh, je rok, odkedy mala európska migračná politika poskytovať lepšiu reakciu na problém alebo na výzvu, ktorú eh, predstavuje imigrácia pre EU ako takú. Pričom eh, vychádza to z posilnenia kooperácie, spolupráce teda a dialogu s tretími krajinami, pokiaľ ide všetky aspekty imigrácie. Cieľom je vytvoriť partnerstvo, ktoré povedie k lepšiemu eh, riadeniu migračných tokov. Pokiaľ ide o konkrétnu implementáciu tohto všeobecného prístupu k imigrácie, Európska komisia podporuje projekty spolupráce s tretími krajinami, pokiaľ ide o oblasť e, azylu a migrácie. Napríklad je tu program EINIS, na základe ktorého bolo e, v roku 2004-2007 e, odfinancovaných niekoľko stoviek programov. Potom je tu takisto aj úspešný program, pokiaľ ide o migráciu a azyl, ktorý Eh, prefinancoval 105 miliónov eur v, eh, v období 2005 až 2010 a prefinancuje teda ešte. Pokiaľ ide o výročné návrhy iniciatív, mnohé z nich eh, pochádzajú zo strany a boli aj implementované zo strany členských štátov, ktoré úzko spolupracujú s tretími krajinami. Ako príklad môžem uviesť v rámci programu ENIS E, komisia e, financuje španielsko-marocký projekt e, v oblasti riadenia sezónnej migrácie v provincii Besliman a v Maroku a Uelva v Španielsku v rámci tohto programu spolupracujú. Takisto sa tam podporuje aj spolupráca medzi Španielskom a Kolumbiou v prospech podpory tzv. cirkulárnej migrácie a takisto sme prefinancovali aj e, navrátenie e, štátnych príslušníkov Kapvert, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a ktorí e, žijú v Portugalsku, pričom sme ich povzbudili k tomu, aby sa vrátili na Kapverdy, aby tam vykonávali mm, vlastne školenie alebo poskytovanie informácií prípadným ďalším migrantom. Pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond a takisto aj e, nástroje európskeho e, susedského, susedského partnerstva, tak aj tieto programy e, sú prepojené s migráciou a s projektami v tejto oblasti. Napríklad nedávno sme podporili vytvorenie imigračného centra v Mali, to je projekt, kde sa zúčastňujú um, a veľmi aktívnym spôsobom viaceré členské štáty EÚ. Navyše v rámci tohto všeobecného prístupu komisia navrhla aj nové nástroje na podporu partnerstva s tretimi krajinami. Našim cieľom je zintenzívniť synergický efekt medzi aktivitami EÚ a aktivitami jednotlivých členských štátov. Už teraz máme vytvorené partnerstva mobility, ktoré Európska únia uzatvára zatiaľ na hm, základe takom pilotnom základe na úrovni pilotných programov, ale tieto e, partnerstva umožňujú vytvorenie dialogu a spolupráce medzi EÚ a tretimi štátmi v oblasti legálnej migrácie. Dúfame, že takýmto spôsobom sa nám e, pomôž, e, podarí znižovať a zabraňovať nelegálnej imigrácii. Podpísali sme dohodu e, medzi EÚ a Kapverdami a medzi EÚ a e, Moldavskom. V rámci tohto partnerstva sme navrhli konkrétne e, projekty spolupráce, napríklad v prípade Kapverd, teda v prípade spolupráce Kapverdy Portugalsko. Tam Portugalsko povedalo, že je pripravené podpísať nový protokol, ktorý sa pripojí k existujúcemu protokolu o dočasnej migrácii štátnych príslušníkov Kapverd, ktorí prichádzajú pracovať do Portugalska. Nástrojov je viacero. Takisto sú tu Ehm, isté ehm, ehm, dokumenty, v ktorých sa e, zhrňa a sumarizuje migrácia z danej krajiny. Pričom sa e, zohľadňujú aj obavy danej krajiny plus e, hlavných donorov v oblasti migračnej politiky. Platforma spolupráce bola vytvorená medzi napríklad Spojeným kráľovstvom Etiópiou a ďalšie sa pripravuje aj pre Juhoafrickú republiku. A potom je tu ešte e, fond pre návrat e, migrantov, ktorý pomôže e, členským štátom v tretich krajinách vytvoriť a implementovať isté opatrenia pred odchodom EÚ, ktoré pomôžu migrantom lepšie sa potom zaintegrovať do spoločnosti v danej európskej krajine. Takisto to pomôže aj tým ľuďom, ktorí sa naopak vracajú do svojej krajiny pôvodu. Takže, e, pán France, môžem vám dať e, konkrétne, mnohé konkrétne príklady, ale vo všeobecnosti to zhrniem tak, že som presvedčený, že v Európe potrebujeme byť e, schopní riadiť migračné toky, používajúc pritom všeobecnú metódu, ktorá prepája imigráciu s rozvojom a vo všeobecnosti podporuje efektívne riadenie migračných tokov. Myslím, že takéto niečo potrebujeme eh, a musíme sa na tom dohodnúť, musíme to všetci zobrať za svoje a to zabezpečí, že riadenie migrácie v Európe bude dobrým vzorom aj pre eh, zvyšok sveta. Otázky zoberieme dokopy teraz pán Franz a potom pán Burke. Eh, ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali a takisto aj s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o vašu nespokojnosť. My musíme byť eh, v tejto oblasti nespokojní. Eh, Nelegálna migrácia sa uskutočňuje, eh, obchoduje sa s ľuďmi a sú v určitej oblasti, kde je skutočne obrovská miera migrácie v oblasti Stredomoria boli podpísané bilaterálne zmluvy, avšak so všetkými ani nič nerobí. A preto je dôležité, aby komisia ďalej pracovala bez toho, aby stratila svoje oduševnenie. Musíme sa dostať uh, uh, už konečne na, vyriešiť ten problém. Prosím, dodržujte čas, lebo skutočne veľmi meškáme. Pán Burke, eh, ďakujem veľmi pekne. Otázka sa týka európskej politiky, že má veľký humanitárny element a zaručuje rešpektovanie ľudských práv. V, posledno, v poslednom čase bol jeden človek deportovaný, aj keď jeho dcera utrpela mm, zmrzačenie eh, genitálií. No a chcel by som sa opýtať, či v niektorých členských štátoch v Európe eh, stále to nie je nelegálne deportácia a ja by som chcel vedieť, či komisár povzbudí členské štáty, aby vyriešili tento dôležitý problém. Pán komisár? Áno, eh, skutočne ja najskôr by som rád zodpovedal otázku pána Franca určite ja budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby sme mali globálny prístup a využili partnerstva mobility medzi EÚ a tretimi krajinami. Máte pravdu. Sú členské štáty, ktoré e, uzavreli úspešné bilaterálne zmluvy, ale musíme zaistiť, aby to nasledovala celá Európa a je správne poukazovať na rizika migrácie, ale nelegálnej, pretože nemáme ani riadne opatrenú legálnu migráciu. No a, no iš, a ten prípad, na ktorý ste tu upozornili, ukazuje, že readmisná politika musí byť vykonávaná tak, aby ľudia, ktorých vrátime späť, neriskovali svoj život alebo bezpečnosť. A preto musíme rozlišovať medzi individuálnymi prípadmi. Tá smernica bol kontroverzný subjekt, ale ak sa bude v členských štátoch náležite transponovať a umožňuje to potom monitorovať, ako sa aplikuje. Ďakujem pekne. No, otázky 38 až 50 budú zodpovedané písomnou formou a teraz prejdeme k otázkam pre pána McCreevyho. No a prvá otázka je otázka pána Angela Kasa o liberalizácii nejakých regulovaných povolaní. V prvom rade treba povedať, že e, my nemáme v našich cieľoch vytýčené otváranie takýchto regulovaných alebo uzavretých profesí. E, treba povedať, že e, musí to byť naozaj legitimná potreba pre členský štát, aby ak teda niektoré aktivity musia byť uspokojené, berúc do ohľady voľný pohyb pracovných síl v rámci Európy Um, tomu dôjsť samozrejme. Um, treba si brať do úvahy aj to, že širšia, širšia, širší výber zabezpečuje vyššiu kvalitu, ale kvalita o slu- sa smernica o službách vyžaduje, aby členské štáty prehľadávali svoju národnú legislatívu ohľadom prvkov, ktoré upravujú niektoré typy povolaní, ako napríklad ehm, počty alebo teritoriálne obmedzenia, aby prehodnotili vlastne odôvodnenosť takýchto, takéto legislatívy, najmä v duchu judikatúry Európskeho súdneho dvora v roku 2009 členské štáty e, budú predstavovať komisii svoje správy o výsledkoch e, takéhoto, e, takéhoto hodnotenia a to nám takisto dáva aj potom možnosti vyhnúť sa možným negatívnym dopadom a utvoreniu niektorých uzavretých profesí a takisto aj vyriešenie niektoré obmedzenia. Na základe týchto národných správ potom komisia odporúči e, celkový proces vzájomného hodnotenia medzi členskými štátmi. E, budú sa tu vlastne diskutovať zmeny, ktoré boli uvedené v legislatíve členských štátov a bude diskutovaná potreba ich udržania. V decembri 2010 komisia predstaví sumárnu správu pre Európsky parlament a pre Európsku radu a bude to vlastne výsledok tohto systému vzájomného hodnotenia. Samozrejme, tieto požiadavky eh, budú špecificky mm, brať do úvahy eh, regulované alebo uzavreté profesie. Eh, takisto samozrejme to bude brať do úvahy celkové fungovanie pracovného trhu a budeme sa snažiť vlastne identifikovať všetky prípady, kde národná legislatíva zavádza neproporcionálne alebo diskriminatívne ustanovenia. A to sa samozrejme týka aj prístupu k vlastníctvu. A alebo nejaké negatívne alebo teda zasažujúce tarify. Um, takisto komisia vlastne bude sa snažiť aj adekvátnym spôsobom prehodnotiť existujúce pravidlá a existujúci systém v jednotlivých členských štátoch a bude to obsiahnuté v správe komisie o um, národnom o, o situácii v sektore služieb jednotlivých členských štátov. Um, budeme sa snažiť eh, zhodnotiť, či nariadenie adekvátnym spôsobom prispelo k zlepšeniu zasadeniu tejto situácie a budem sa snažiť používať tie najmenej reštriktívne ustanovenia alebo tie nástroje pre dosiahnutie tohoto cieľa. Pán Angelakas, nech sa páči, dodatočná otázka, pán Rubik a páni Doyle, pán Angelakas, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Nož, komisia chce teraz, zamýšľa vytvoriť nejaký spoločný trh pre tieto povolania. Ale sú určité povolania, kde napríklad existujú kvóty. To sú napríklad povolenia pre prevádzkovanie taxíka, alebo aj v prípade lekárnikov, sú, sa uplatňujú rôzne opatrenia. A ja by som na to si rád vypočul reakciu pána komisára. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. No už, pán komisár, myslíte si, že lokálne znalosti a regionálne predpisy sú základným predpokladom, mali by byť predpokladom preto, aby sa mohli takéto povolania vykonávať? Pani Doyle. Ďakujem pekne. A ja neviem, či bookmakery, tour operátori a sa kvalifikujú ako takéto mm, povolania, avšak ja viem, že komisár sa týmto veľmi zaoberá. Uznanie smernice o profesionálnej kvalifikácii a hodnotení. Budú tam nejaké problémy, ak porovnáme situáciu v jednotlivých členských krajinách. Nuž, pán komisár, máte slovo. There treba povedať, že to sú dve samostatné témy, ktoré boli spomenuté zo strany viacerých poslancov, ktorí sa venovali tejto téme. Jedno je otázka rozsahu a pôsobnosti smernice o službách a druhá je vlastne regulovanie odborných kvalifikácií. Treba povedať, že smernica o službách nemá rozsah pôsobnosti na všetky služby v Európskej únii, a teda má rozsah na všetky služby v Európskej únii s niektorými obmedzenými výnimkami. otázka ohľadom a, farmakologov, tak to je samozrejme situácia, že máme tu niektoré e, konania o porušení proti niektorým členským štátom, e, najmä v tejto oblasti. E, potom to je vlastne otázka o vzájomnom uznávaní. Tu musí každý členský štát vlastne upraviť všetky, všetky legislatívne dokumenty, ktoré boli schválené pred 28. decembrom minulého roka a, a budú musieť posúdiť, čo je proporcionálne a čo nie ohľadom upravovania e, e, jednotlivých profesijných možností. Čo sa týka pani, otázky pani Doyle ohľadom tých existujúcich porušení, e, prijali sme niektoré kroky, ktoré sa týkajú minimálne 15 členských štátov, aspoň v súčasnosti, a bol tam, bol tam aj súdny dohľad ohľadom niektorých týchto tém. Treba povedať, že poskytovanie napríklad turoperátora tak to sú služby ako každé iné. Tieto témy sú otvorené a nachádzajú sa v rôznej fáze konania pred súdom, pred, teda, pred riešení sporov zo strany so e, jednotlivými členskými štátmi a takisto sa vlastne budeme snažiť identifikovať aj všetky ďalšie možné porušenia v tejto oblasti. Dobre, teraz pôjdeme ďalej na, otázku pána Papastamkosa ohľadom eh, kreditných ratingových agentúr. Pán komisár. Ďakujem pekne. My veľmi sledujeme, veľmi pozorne sledujeme aktivity kreditových eh, ratingových agentúr. Po tom, eh, čo tu bolo uznesenie parlamentu z februára 2004, komisia veľmi opatrne zvažovala, či by boli potrebné legislatívne opatrenia na regulovanie aktivít takýchto ratingových agentúr. V marci 2005 e, Európska e, komisia potom prijala oznámenie o ratingových agentúrach. Tam sa píše, že jednotlivé, teda v rámci smernici o finančných e, službách, tam sa už e, uvádzajú opatrenia potrebné pre samoreguláciu ratingových agentúr. Pričom no, poskytujú aj riešenie hlavných e, otázok e, súvisiacich s aktivitami ratingových agentúr. Komisia požiadala SESAR, aby monitoroval dodržiavanie daných noriem a predpisov, pričom zároveň komisia povedala, že e, zváži e, prípadné e, predloženie legislatívnych predpisov v tejto oblasti, pokiaľ sa ukáže, že ratingové agentúry nedodržiavajú vnútorné normy OSKA a ďalších organizácií. Finančná kríza samozrejme situáciu zmenila, ukázala že e, je nedostatok dôvery na e, trhu, e, ktorý sa týka viacerých finančných aktérov. Samozrejme, začalo to všetko na tom tzv. subprime nehnuteľno, teda realitnom trhu, ale v oblasti ratingových agentúr zase vyplýva ten, tá nedôvera z toho, akým netransparentným spôsobom tieto agentúry vykonávajú e, svoje e, aktivity a tak ďalej. A práve e, kríza subprime ukázala, že treba posilniť transparentnosť a formu regulácie takýchto ratingových agentúr. Preto sme v júni 2008 oznámili náš úmysel konať v tejto veci a na jeseň sme v rámci komisie e, prijali e, návrh predpisu, ktorý by reguloval aktivity e, ratingových agentúr potom, čo bude schválený parlamentom a radou. Predsednička, máme tu dve otázky, pán Papastamko a potom pán Rajm. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Vy sám ste v roku 2006 zodpovedali na jednu z mojich otázok a vtedy ste jasne povedali, že podľa komisie a regulačných úradov na tak komisia nepredloží nové legislatívne návrhy s ohľadom na ratingové agentúry. Takže potom hm, sa objavila veľká finančná kríza. No a teraz prídete a poviete nám, že je dôležité, aby sme mali prísnejší regulačný rámec. Samozrejme, prísnejší regulačný rámec potrebujeme. A moja otázka je, že uznávate, že komisia nereflektovala túto tému dostatočne. Ďakujem pekne, pán Rian. Thank you. Ďakujem Viem, že pán komisár navrhol isté predpisy vo veci ratingových e, agentúr aj ďalšie návrhy, ktoré majú e, zabezpečiť to, že sa takéto finančné krízy už v budúcnosti opakovať nebudú. Chcem sa ale spýtať, aké návrhy komisia chce navrhnúť na podporu rastu a konkurenceschopnosti v skutočnom hospodárstve, najmä v sektore malých a stredných podnikov, ktorý je veľmi dôležitý práve v tejto fáze, keď e, sa recesia dostáva do čoraz väčšieho počtu európskych krajín. Pán komisár, nech sa páči. Áno, chcem odpovedať na otázku pána Papa Stamkosa. Pokiaľ ide o tú správu z roku 2005, už vtedy sme povedali, že budeme sledovať správanie ratingových agentúr a povedali sme potom v roku 2007, keď vlastne začala e, táto subprime kríza a takisto aj vyvrcholila, tak e, vtedy sme sa stretli s zastupcami, s predstaviteľmi ratingových agentúr a povedali sme im, že sme nespokojní s tým, ako v tejto kríze postupovali. V decembri 2007 som napísal e, Cesaru aj Eh, ostatným relevantným agentúram o tejto mojej nespokojnosti. ja som tam povedal aj, aj v jednotlivých eh, prejavov, že jednoducho situácia sa musí zmeniť, že nemôže všetko zostať po starom. A potom, logicky, sme následne v roku 2008 pripravili návrh komisie, ktorý momentálne eh, je na stole na diskusiu aj v parlamente, aj na rade. V minulosti, keď sme hovorili o tom, že budeme kontrolovať, monitorovať aktivity takýchto eh, ratingových agentúr, vždy som tvrdil, že eh, ak sa zmení situácia, zmení sa aj náš eh, prístup k agentúram a povedal niekto oveľa významnejší než som ja eh, v minulom storočí, že keď sa mení, eh, menia fakty, meníme sa aj my. A preto chcem povedať, že tie zmeny, pokiaľ ide o finančnú eh, reguláciu, teda ratingové agentúry a tak ďalej, to, čo ste vy, pán poslanec, spomínali, to všetko vytvára legitimnú otázku, čo robí Európska únia na vo veci čelenia problému e, v reálneho hospodárstva. My e, samozrejme chceme naštartovať európske hospodárstvo. Pán Rajn veľmi dobre viete, že v posledných mesiacoch komisia e, bola stredobodom koordinácie snah o finančný stimul, ktorý potom na decembrovej e, rade členské štáty prijali. Samozrejme, naďalej platí, že sú to členské štáty, ktoré musia e, vykonávať a spúšťať svoje vlastné finančné stimuly, pretože ide o otázku, ktorá naďalej spada pod právomoci národných e, vlád. Ale komisia takisto pripravila svoj stimul, svoj e, balíček na oživenie európskeho hospodárstva a naďalej diskutujeme s jednotlivými aktérmi o tom, ako naštartujeme naše ekonomiky. Už predtým sme navyše na komisii prijali mnohé iniciatívy, ktoré podporili a ktoré stimulovali hospodárske aktivity malých stredných podnikov, ako napríklad ten tzv. Small Business Act, ako štatút Európskej súkromnej spoločnosti a tak ďalej. Dúfam, že všetky tieto naše iniciatívy prispeli k stimulácii európskeho hospodárstva. A teraz nasleduje otázka pána Michela o finančnej kríze. Pán komisár. at this time of financial crisis treba povedať, že eh, v období finančnej krízy a recesie to, čo robia európske vlády a Európska komisia je eh, naozaj nevyhnutná miera flexibility, ako to spomenul aj pán predseda Barroso eh, pri predstavovaní Európskeho plánu obnovy hospodárstva. Pri ukazovaní tejto flexibility sme pripravili tento balíček, ktorý má v podstate uľahčiť rozhodovanie o štátnej pomoci, umožňuje to používanie zrýchlených postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2009 až 2010 pre všetky väčšie tie verejné projekty výdavkové. Takisto to umožňuje pre členské štáty prijať konkrétne e, rýchle kroky, keď tlačí čas. Takisto to umožňuje vlastne e, vytvoriť adekvátny priestor pre prispôsobenie sa jednotlivých národných ekonomík novým podmienkam. E, komisia mení a bude meniť pravidla na vnútornom trhu, bude modernizovať ktoré, usmerenia, ktoré máme pre vnútorný trh, a ktoré vznikli v roku 2007 a to, tá modernizácia začala v tomto období a budeme v tom pokračovať rýchlejšie. Budeme naďalej podporovať celkové prehodnotenie spoločného trhu a budeme príjmať celú radu rôznych nedávno schválených opatrení, ktoré majú za cieľ eh, stimulovať eh, európske hospodárstvo, eh, najmä aby sme napríklad zabezpečili silné, silnejšie zmluvné práva a takisto aby sme aj napríklad znížili administratívnu záťaž a administratívne bremená aj výdavky pre malé a stredné podniky. A snažím sa takýmto spôsobom vlastne aj zároveň vyhnúť rizikám z budúcich, z budúcich kríz. Pracovali sme s parlamentom a s radou na iných oblastiach, napríklad na väčšej ochrane bankových vkladov. Um, najmä napríklad aj zamedzovaniu zvýš, vys, príliš vysokých rizik zo strany bank a investičných spoločností, e, ratingu jednotlivých kreditov a tak ďalej. A snažili sme sa vlastne e, dokázať, že dokážeme priniesť konkrétne odpovede počas najbližších mesiacov. E, budeme komplexným spôsobom skúmať, ako súčasné nariadenia môžu byť ďalej reformované, tak aby sme opätovne na, na trhu nastolili dôveru a stabilitu a aby sme vytvorili možno stabilnejší systém, ktorý bude vykonávať lepší kus práce pri vytváraní nových príležitostí a pri odstraňovaní alebo teda pri čelení budúcim rizikám a hrozbám. A to si samozrejme vyžaduje lepšiu koordináciu a lepšiu mieru spolupráce s národnými legislatívnymi orgánmi ďalej na štvrtej línii je nevyhnutné, aby sme znížili náklady pre získavanie kapitálu. A to si samozrejme bude vyžadovať celkové posilnenie vnútorného trhu. Táto flexibilita neznamená akékoľvek zmeny v princípoch spoločného trhu. Práve naopak, v čase e, ekonomického poklesu to, čo európske vlády a európske inštitúcie e, potrebujú, e, je práve držať sa základných princípov spoločného trhu a musíme sa práve, že musíme sa nechať usmerňovať tými základnými slobodami, princípom nediskriminácie a proporcionality Vyžaduje si to práve aj celkový rámec pre národné záchranné plány, ktoré v súčasnosti schvalovaní a ktorý e, si bude vyžadovať väčšiu mieru koordinácie národných aktivít. Je nevyhnutné, aby sme vytvorili rovné konkurenčné prostredie pre všetky e, pre firmy a pre podnikateľov a to všetko musí byť veľmi cenne chránené a, a, a pozorne sledované. Takýmto spôsobom budeme môcť čeliť dopadom finančnej krízy a oživiť ekonomiku. Máme tu teraz dve otázky, jedna od pána Michela a druhá od pána Kramliho. E, pevne verím, že sa váš hlas zlepší, pán komisár. A chcem, chcem mu poďakovať e, za jeho odpoveď a chcem povedať, že som naozaj veľmi rád, že počujem to, že sa protekcionizmus nevracia, pretože to by indikovalo, že nedôjde k reálnej obnove a nebude takáto obnova v Európe, ak tu bude protekcionizmus. A chcem vyzvať eh, pána komisára, aby hovoril o tomto obnovení, o tejto, o tejto obnove hospodárstva. A eh, videli sme tu aj poznámky, ktoré eh, zazneli v dnešnej, od, od Žana Kloda Triše, ktoré sa objavili v dnešnej tlači, ktorý hovoril o tom, že vidí vlastne únik, alebo teda, že vidí východ z tejto, z tejto recesie v roku 2010. A pevne verím, že pán komisár mal hovoriť o tom, že nesieme strácať nádej a že musíme veriť, že z tejto krízy vidíme konkurenciu konkurencieschopnejší, než sme do nej vošli. Naozaj musím sa držať času, hovorí pani predsedajúca, pán Korobel, nech sa páči, vážený pán, vážená pani predsedajúca, chcem poďakovať pánovi komisárovi a pevne verím, že je nevyhnutné, aby si dal trochu whisky, teplú vodu a kúsok citrónu a tomu určite pomôže vyčistiť jeho hlas. E, čo sa týka vašich odpovedí a najmä e, toho celkového plánu ekonomickej obnovy, e, to, čo bolo zdôraznené počas posledných mesiacov, boli koordinované aktivity a to je naozaj jediná odpoveď, ktorá nám pomôže vysporiadať sa s súčasnou finančnou krízou. Otázka, ktorú mám ja, je to, či boli urobené nejaké plány alebo iniciatívne kontakty, najmä zo, stranou, zo strany nadchádzajúcej americkej administratívy, administratívy prezidenta Obama, aby sme sme videli, aké aktivity pripravujú oni pri e, vlastne e, zabraňovaní dopadov finančnej krízy na ich trh. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo naozaj súhlasím s e, G. Mitchellom, keď hovorí, že protekcionizmus nie je odpoveďou. Som si istý, že celý rad členských štátov, ktoré, ktoré vidia príležitosti vytvoriť alebo teda obnoviť akési ochranné opatrenia, protekcionistické opatrenia. Ale chcem povedať dve veci na margo tohoto. V prvom rade musí, boli sme naozaj veľmi pozorní pri presadzovaní európskeho práva. Musíme sa naozaj veľmi brániť akýmkoľvek eh, opatreniam, ktoré sú proti pravidlám Európskej únie. No a po druhé, chcem povedať tým členským štátom, ktoré eh, kde ľudia veria v takýto prístup, a to viem, že aj sa týka a, pána poslanca Mičela, že e, takéto, veci, takéto riešenia nie sú odpovedou na ekonomický pokles a na ekonomickú krízu. Je naozaj veľmi veľa poslancov v tejto snemovni, ktoré by so mnou nesúhlasili ani by nesúhlasili s pánom Mičelom. No a po druhé, súhlasím aj e, s poslancom Mičelom v tom, že bolo by oveľa lepšie, keby sme hľadali rovnováhu. Ehm, týchto, medzi tými negatívnymi dopadmi eh, tohoto ekonomického poklesu a medzi akýsimi, si realistickými pohľadmi a realistickými odhadmi, aby sme neboli príliš pesimistickí. Obávam sa, že eh, v tom svete, v ktorom žijeme, eh, či, či už to sú členské štáty, ktoré poznáme najlepšie, alebo iné členské štáty, obávam sa, že je tu akási predispozícia, tak, aby sme sa koncentrovali príliš silne na negativity a tie negatívne dopady ekonomického poklesu, ale je nevyhnutné, aby sme brali aj do úvahy realizmus a ekonomické predpovede, ktoré tu sú a aby sme si uvedomili, že musíme nájsť akúsi rovnováhu medzi tými príliš pesimistickými prístupmi a medzi tými e, realistickými prístupmi a realistickými pohľadmi dôvera je naozaj veľmi, veľmi citlivá vec, veľmi krehká vec a bude trvať veľmi dlho, kým ju obnovíme a opäť, opäť sa môže stratiť vlastne, tak povediac, v okamihu. Práve preto vítam vyjadrenia e, pred, e, pre, prezidenta Európskej centrálnej banky, ktorý teda vidí únik v najbližších niekoľkých rokoch. Pevne verím, že musíme nájsť tú adekvátnu rovnováhu. Pán, Kolár sa takisto pýtal legitímnu otázku, e, najmä čo sa týka toho, e, ako diskutujeme o týchto témach s nadchádzajúcou americkou administratívou, treba povedať, že je tu veľmi silný a prísny protokol, a e, ako určite aj bez pochyby viete, e, pre tých ľudí, ktorí sú, tak povedia sa, v prechodnej administratíve, musíme rešpektovať to, kto v súčasnosti je pri kormidle, kto v súčasnosti je tou administratívou a musíme si to naozaj veľmi prísne stražiť, veľmi to prísne stražiť naši americkí kolegovia. Musíme počať, kým nastupí nová administratíva, budeme v kontakte s novým, s novým ministrom financí máme naozaj veľmi veľa tých vecí, o ktorých budeme musieť diskutovať, ako napríklad aj transatlantické ekonomické vzťahy, trialog, ktorý prebieha ohľadom svetového obchodu a teda ako náhle sa budúci týždeň vlastne ujme Obamová administratíva kormidla, tak okamžite budeme iniciovať kontakty. Chcem poďakovať vám všetkým, hovorí pani predsedajúca. Otázky 54 až 56 budú zodpovedané písomne. Uzatváram čas otázok pre komisiu, ukončujem stretnutie až o 9. večer.